Dobre, budeme teraz, e, prejdeme k bilanci z misie podvýboru 2 v Kanade, alebo k tomu briefingu ako posledný bod programu, ktorá prebehla táto misia od 29. oktobra do 2. novembra. A ja som mal tú čest predsedať delegácii, e, pozostávala aj z iných kolegov, ktorí sme teda vycestovali do Kanady. Z dôvodu pokročilého času by som zhrnul zásadné závery, tak aby aj potom dostali priestor kolegovia, ktorí boli so mnou na vystúpenie. Prvá vec sa týka domorodého obyvateľstva viacerí z našich partnerov počiarkli skutočnosť, že situácia domorodého obyvateľstva v Kanade zostáva najznepokojujúcejším aspektom ľudských práv. Mnohé domorodé komunity stále nemajú dostatok príležitosti a priestoru na socioekonomický rozvoj a prístup k základným ľudským právam, ako je zdravotníctvo, vzdelávanie, dostupné bývanie a pitná voda. Ženy a deti z domorodého obyvateľstva sú často obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami, sexuálneho zneužívania iných násilných členov, činov bez toho, aby zo strany páchateľov, aby teda páchateľe boli braní na zodpovednosť. E, domorodé obyvateľstvo je veľmi silne zastúpené aj v, vo väzeniach, vo väzniciach a často sa odčítajú na samotkách. Prístup k spravodlivosti je e, takisto problematický. Je tu veľká miera samovrážd medzi mladými domorodými ľuďmi a takisto alarmujúci počet domorodých detí, ktoré sú odlúčené od svojich rodín a odobraté sú teda vo vzané z tých rodín zo strany sociálnych služieb, kanadských sociálnych služieb. Toto bol vec, ktorá bola spomenutá delegácii, tak už to. Takisto. Druhá vec, ktorú sme riešili v rámci tejto misie, sa týkala migrácie. Delegácia sa dozvedela o plánoch Kanady, tzv. Levels Plan, pláne úrovne, ktoré predtým stanovujú počet migrantov, ktorí majú byť pripustení do krajiny s tou filozofiou, že nie samotná imigrácia, ale zjavná strata kontroly vlastne stimuluje xenofóbiu. Kanadské eh, režimy súkromného sponzorstva pre migrantov sa ukázali byť ako prospešné pre integráciu a tak môžu slúžiť ako model pre členské štáty EÚ. Pokiaľ ide o podnikanie a ľudské práva, asi 50 ťažobných spoločností v rámci sveta sú kanadské a sú tu správy o vážnych, ľudských, o vážnych porušeniach ľudských práv, ktoré páchajú práve niektoré z týchto spoločností. Kanadská vláda preto sa zaviazala, že vytvorí novú pozíciu kanadského ombudsmana pre zodpovedné podnikanie, KOR. Ombudsman má konať ako inštancia pre urovnávanie sporov bez nejakých právnych nástrojov, keď neexistujú teda iné právne nástroje pre tri sektory, e, teda ťažobný, ropný a zemný plyn a takisto tá teda textil. Takisto systém justície, to bola ďalšia oblasť, frekvencia a dĺžka pobytu na samotke a takisto viac ako je bežné odsúdenie slobody, no, teda odňatie slobody tých domorodých väzňov je jedna z osobitných obáv. Celá škála tých iniciatív, ktoré kanadská vláda prijala, tak ako je zriadenie komisie, akčné plány a tak ďalej, zlepšujú situáciu domorodého obyvateľstva. To je pôsobivé, avšak implementácia rôznych opatrení zdá sa byť nedostatočná a zaostávajúca vzhľadom k tomu, že viaceré ukazovatele situácie domorodého obyvateľstva sa nezlepšili a dokonca podľa niektorých partnerov, ako sa vyjadrili, sa dokonca zhoršili. My sme sa dohodli, že vytvoríme komunikačný kanál a že začneme parlamentárnu spoluprácu medzi podvýborom 2 a protiažkom kanadskej strane a tým je podvýbor pre medzinárodné ľudské práva v rámci snemovne, v rámci dolnej snemovne. To by malo zahrňať aj výmenu uznesení a možné spoločné aktivity smerom k dosiahnutiu prepustenia uväzneného laureáta alebo nositeľa Sacharovej ceny Raifa Badaviho. Aby sme začali túto spoluprácu, už som vyzval predsedu Kanadského medzinárodného podvýboru pre ľudské práva, aby vystúpil na pôde druhá tohto podvýboru. Mali sme veľmi prehlbenú informatívnu diskusiu s Bob Rayom, špeciálnym vyslancom Kanady v Myanmare, Mianmarsku, ktorý vycestuje do Bruselu 7. februára a stretne sa s eh, dotknutými členmi, poslancami. Politické skupiny takisto môžu navrhnúť eh, uznesenie EP, pokiaľ ide o situáciu domorodého obyvateľstva v Kanade a konkrétne vyzvať kanadskú vládu, aby do národného dialogu s, pre, s premiérom Trudom zapojila všetky reprezentatívne organizácie, ktoré fungujú v tejto oblasti vrátane Národnej asociácie žien Kanady, NVAC a takisto Kongres domorodého obyvateľstva CAP, organizácia, e, ktorá zastupuje domorodé obyvateľstva. To je sumár plus minus toho, čo sme spravili, absolvovali, ale teraz dám samozrejme priestor tým poslancom, ktorí sú prítomní a ktorí boli účastní tejto misie. Sole. Thank you, President. Um, it was indeed a very... Ďakujem za slovo. Tá návšteva bola veľmi zaujímavá. Poučili sme sa pokiaľ ide o ľudské práva. Kanada je našim za, zásadným partnerom, dôležitým partnerom, pokiaľ ide o, o ľudské práva. Misia sa zamerávala na práva domorodých obyvateľov, pôvodných obyvateľov. Na mnohých stretnutiach sme e, zaznamenali, že aktuálna vláda sa naozaj angažuje, vynakladá veľkú snahu, aby sa vysporiadala s minulosťou. Tá, vzhľadom na situáciu pôvodného obyvateľstva, je tragická, tá minulosť. Je tu ešte veľa vecí, ktoré by sa dali zlepšiť napríklad e, sociálna hospodárska situácia mnohých pôvodných obyvateľov, nerovnosť, ktoré musia čeliť e, v každodennom živote. Potom sú tam aj problémy v zastúpení niektorých špecifických skupín. Tie vnímali, že sú nedostatočne zastúpené. Pokiaľ ide o komunikáciu s orgánmi. Dozvedeli sme sa tiež o problémoch, pokiaľ ide o otázku súhlasu v prípade veľkých e, projektov, ktoré majú dopad na životné prostredie. Vieme, že tam boli aj nejaké mm, strety s policiou. Stretli sme sa zástupcami opozície jedného z projektov e, ropovodov, ktorý by mal viesť cez E, prírodnú rezerváciu. Takže toto sú ešte stále aspekty, ktoré treba e, skúmať a zlepšovať. Taktiež sme sa dozvedeli o neslávnom dedictve rezidenčných skôl, čo sa dá pripodobniť kultúrnej genocíde. Boli to nástroje, ktoré existovali až do 97. Tak, takže dosť, to bolo dosť nedávno. Ja minimálne ja osobne som bol veľmi šokovaný, keď som sa toto dozvedel s výborom Kult by sme mohli zorganizovať vypočutie na túto veľmi mm, emotívnu tému potom ešte niekoľko ďalších vecí. Nedávno vymenovaný kanadský ombudsman pre e, ľudské práva je veľmi e, pozbudzujúci krok. Tento výbor včera vyhlásil, že je to veľmi pozitívna iniciatíva a ja by som bol veľmi rád, keby sme podrobne skúmali túto novú osobnosť a to, ako bude fungovať. A chcel by som sa opýtať, či by bolo možné požiadať e, e, politické oddelenie, aby sa pripravila nejaká, nejaká stručná štúdia pozit, tejto pozície takéhoto ombudsmana a, a ako by e, sa to mohlo zapracovať do európskeho rámca. Myslím si, že by, sme to, že by, bolo, že by stalo za to toto podrobne skúmať Ďalšia zaujímavá iniciatíva, ktorú, ktoré sa venujú naši kanadskí priatelia, senátori boli veľmi hrdí na nový zákon, ktorý e, zaviedli Eh, ktorý, má, ktorý sa podrobnejšie venuje ľudským právam, aj EÚ zvažuje sankčný režim v oblasti ľudských práv, čiže možno, že by sme mohli prizvať nejakých kanadských expertov do nášho mm, e, výboru a vypočuť si nejaké informácie na túto tému. Kanadskí poslanci tiež vyjadrili vôľu podporiť prepustenie a, a teda hovorilo sa tu o zostavení task force, aby sa dosiahol tento cieľ. Myslím si, že by sme mali podporiť zostavenie takéhoto task force čo najskôr a zaangažovať e, do toho aj našich kanadských partnerov. Myslím si, že tá misia bola naozaj užitočná. Možno jediné, čo by sme mohli zlepšiť, je, že by sme mohli viac, e, navštíviť viac tie rezervy, rezervácie. My sme došli iba kúsok od Vancouveru do jednej rezervy. Myslím si, že tá misia by si zaslúžila ďalšie kroky, venovať sa ďalším e, tým bodom, ktoré, o ktorých som sa pokusil uh, e, hovoriť. Grazie, Teresa. Ďakujem, Teresa. Sí, eh, muchas gracias, presidente. Eh, bueno, unas breves palabras porque ha hecho usted un buen repaso de, de ese viaje, mm, pasando por todos los temas, también mi compañero. Ja by som sa chcela uh, tiež vyjadriť k nášmu, uh, našej misii do Kanady. Tá misia bola nielen veľmi zaujímavá, ale veľmi produktívna. Ten program bol naozaj plný nábitý. Pokiaľ ide o ľudské práva, tak sme sa nevenovali iba jednej téme, ale naozaj mnohým bodom. A... No a zaznamenali sme teda tú, tú nerovnosť, neužívanie mm, žien, najmä tých toho pôvodného obyvateľstva, diskriminácia, ktorou trpia Myslím si, že Kanadania si uvedomujú, že toto treba v ich krajine vyriešiť. Nepodarilo sa im integrovať túto skupinu obyvateľstva. Títo ľudia, ktorí žijú v rezerváciách, aj mimo nich, tak dochádza k porušovaniu ich práv. Je veľmi dôležité eh, pozrieť sa tiež na to, ako oni eh, sa pasujú s migráciou. Naozaj sa im to darí uskutočňovať veľmi efektívne, tak ako povedal náš predseda. Ale iste treba si uvedomiť aj to, že ľudia neprichádzajú do Kanady tak jednoducho, ako keď e, prídu rovno do Španielska alebo na Lampedusu. Kanadenia si vyberajú, ktorí migranti budú mať možnosť vstúpiť do krajiny na základe potrieb krajiny. E, do, darí sa im dokonale integrovať do rodín, poskytujem im financie, aby, sa, aby mohli študovať, aby sa mohli na, naučiť kultúru a zvyklosti Kanady. I tá situácia je naozaj prínosná pre obidve strany a je veľmi dobre kontrolovaná. Je to niečo, čo by sme mm, mohli prevziať aj my, aby som naozaj uh, Eh, ocenila, pokiaľ by sa nám podarilo zaviesť takú istú migračnú politiku, ako majú oni, avšak pre nás to bude oveľa náročnejšie, pretože sme oveľa bližšie krajinám, z ktorých krá- uh, eh, migranti prichádzajú, teda najmä k Afrike. Ale iste to bola veľmi zaujímavá mm, návšteva. Rada by som ešte povedala, že uh, dúfam, že sa nám podarilo aj, aj trochu um, predstaviť viac eh, Sacharovú cenu. Bola som tam s jeho ženou, s jeho deťmi. To, to bolo niečo, čo urobilo na mňa v rámci tej misie najväčší dojem, pokiaľ ide o, o teda držiteľa Sacharovej ceny za tento rok. Hovorili sme tiež o, o, o, o porušovanie ľudských práv, ku ktorým teraz dochádza vo Venezuele. Na nešťastie toto je vec, ktorú, ktorú treba riešiť a, a kanadská vláda povedala, že tiež sa k tomu postaví a že je potrebné odstrániť Madura. Ďakujem, pán predseda. E, ja by som Tiež sa chcela s vami podeliť o naše e, dojmy z návštevy v Kanade. Mrzí ma, že som si nevypočula prvú časť, keď ste hovorili e, vy, keď ste hovorili vy, pán predseda. Myslím, že ste prešli už väčšinou tých bodov. Ja by som sa chcela podeliť o svoje stanoviska z misie. Tá misia bola naozaj dobrá. Ten program bol veľmi nabitý, ale podarilo sa nám to zvládnuť. Na úvod bolo veľmi náročné e, zorganizovať schôdze s náčelníkmi, zástupcami pôvodného obyvateľstva. Avšak sekretariátu sa to podarilo. Myslím, že sme sa stretli s troma náčelníkmi a navštívili sme aj komunity e, v, rám, v jednej rezerve, e, pardon, rezervácii. Môj výstup z tejto misie je, že ja osobne som si myslela, že Kanada zašla ďalej v práci v oblasti e, práv pôvodného obyvateľstva. Teraz mám dojem, že to nie je až také dobré, ako by chceli, aby to vyzeralo. Zaznamenali sme veľa sťažností, to pôvodné obyvateľstvo e, má dojem, že sa s nimi nejedná, nezaobchádza spravodlivo, najmä pokiaľ ide o ženy. A potom pokiaľ ide aj o ich zastúpenie. Je tam 5 veľkých e, organizácií a len 3 z nich majú priamy kontakt s vládou a tie or- ženské organizácie, ktoré naozaj veľmi dobre fungovali, tak tie boli veľmi sklamané, že nemajú prá- e, možnosť pardon, Eh, lobovať za svoje práva. A pokiaľ ide o vyšetrovania zmiznutia vražd eh, pôvodných eh, obyvateľiek, tak tam to tiež veľmi nefunguje. Mm, myslím si, že by sme však mali nadalej spolupracovať s výborom pro ľudské práva z kanadského parlamentu. A ako povedala kolegyňa, stretli sme sa s ženou a deťmi e, laureáta Sachrovej ceny za tento rok. Napísali aj e, list E, bolo to dosť smutné, stretnúť sa s touto rodinou, ale každopádne tá rodina je integrovaná do spoločnosti a pracuje na tom, aby dostali svojho otca z väzenia. V tejto chvíli e, iba 11 bodov dohody, ktoré má asi 150 bodov, bolo implementovaných dohody, ktorá bola ustanovená v roku 2015, takže ešte je tam e, čo robiť. Avšak tá misia bola veľmi dobrá a dúfam, že sa nám podarí ďalšie zorganizovať aj v budúcnosti. Naozaj v tom s vami súhlasím. Ďakujem. Bene. E, grazie. Dobre, ďakujem. Chcem sa poďakovať predovšetkým za hodnotenie tejto misie. E, myslím si, že tie e, východiska pre našu prácu, tie, ktoré už predtým boli, a tie, ktoré boli teraz spomenuté, tie môžu sa premietnúť do našej ďalšej ďalšieho postupu. My sme vyzvali kanadskú stranu, aby sme absolvovali spoločnú schôdzu, aby sme posúdili tie veci, ktoré ste spomínali, aby sme sa zamysleli nad tým, ako navzájom medzi dvoma parlamentami e, riešiť otázku zriadenia pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať badávim. Takže týmto smerom pôjdeme. Aj ja pozitívne chcem opäť e, hodnotiť túto, túto misiu, okrem e, večere z Brigit a zo Sorajov, ktorá stála Majland. To bolo všetko výborné. Ďakujem. Bene, possiamo passare alle interrogazioni. Dobre, teraz otázky. Barbara, prvá otázka. Thank you. So my question relate to the anti-torture regulation. Ďakujem pekne. Moja e, otázka sa týka nariadenia. Prepačte, rečnička je prerušená. Okay. Ah, so. essere già qui, no? The weather conditions. Ci sono? Snow. Ok, vai. Perfetto. So will there be somebody who, to answer? Bude tu potom niekto na odpoveď teda? Dobre, takže otázka sa týka nariadenie proti e, tý, mučeniu, týraniu, ktorá bola revidovaná v 2016, ale je to stále dobré nariadenie, ale má určité e, nedostatky. Čiže moja otázka bola, pokiaľ ide o naliehavý postup v tomto nariadení, či už sa tento mechanizmus použil a ukázal sa efektívny v príslušných prípadoch. A potom ďalšie, či sú nejaké známe prípady, kde bol kde boli tovary používané neustále pre, pre mučenie alebo na treste smrti. A potom ďalšia otázka je, že aké sú ďalšie kroky EÚ e, v oblasti globálnej aliancie za svetový obchod bez mučenia. A potom ďalšia otázka, Ehm, či komisia preskúma implementáciu tohto nariadenia, vrátanie otázok činnosti eh, občanov EÚ v zahraničí a ako sa vlastne pripravia aj eh, tie ešte, budú pracovať s tými ešte ostávajúcimi otázkami aj tými, ktorí ešte ktorí by sa mohli objaviť. Ďakujem pekne, dávam slovo komisii na odpoveď. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela Chcel by som zodpovedať na vašu otázku, pani Lopiler. Prvá otázka, pokiaľ ide o to, že či už tento mechanizmus už bol využitý, naša odpoveď je, že naliehavý postup je potrebný, aby sa menili nariadenia okamžite Týka sa to, preužíva toto predovšetkým na rýchle zákaz dovozu a vývozu napríklad a komisia to nevyužila v posledných rokoch a bola to iba jeden pozmeňujúci návrh alebo jedna zmena a tá sa udiala štandardným legislatívnym postupom nenalihavým. A potom druhá otázka je, že či sú nejaké známe prípady, kde bol obídený e, režim kontroly exportu, kde bolo jasné, že sa používajú tovary, ktoré e, súvisia s e, mučením alebo trestom smrti. Už na báze správ členských štátov EÚ doteraz zatiaľ nie sú prípady, ktoré by sa vyhli kontrole exportu. Máme tu zoznam aktivít z roku 2017, ktoré poukazujú na to, že bolo len niekoľko odmietnutí, ale nie obídení. A tieto sa týkali um, prenosných um, elektrických zbraní. A správa za 2018 bude predložená komisii v blízkej budúcnosti. Ešte ako poslednú poznámku som chcel zdôrazniť, že kompetentné orgány členského štátu, kde je exportérom rezident, tieto orgány musia vyhodnotiť alebo posúdiť žiadosť na export a v prípade, keď to schvália, musia dať povolenie k vývozu. A tretia otázka, aké sú ďalšie kroky EÚ v globálnej aliancii za obchod bez eh, mlčenia a smerom k tomu, aby to bolo záväzné nariadenie OSN a ministerské stretnutie, ku ktorému došlo 20. septembra 2018 v New Yorku za prítomnosti eh, OSN aj za prítomnosti Vysokého komisára pre ľudské práva Michela Bašle ukázalo veľmi vysokú politickú voľu medzi účastníkmi posunúť sa ďalej a predstaviť, e, aby bola rezolúcia o obchode bez e, mučenia predstavená na 73. E, valnom zhromaždení OSN na schválenie. A to najprv by sa eh, posúdený bola možnosť, eh, alebo posúdili rôzne možnosti, vrátanie právne záväzného dokumentu a po druhé, ktoré by, malo by treba vytvoriť skupinu vládnych expertov, ktorí budú sa zodpovedať všeobecnému veľému zhromaždeniu na 75 schôdzi, ktorá sa začne v septembri 2020, potom o výsledkoch svojej práce informovať. A teda návrh uznesenia či rezolúcie OSN, ktorá je sponzorovaná EÚ, Argentínou a Mongolskom, tá sa teraz momentálne pripravuje. Štvrtá otázka pani Lochbiller je, že tohto roku komisia preskúma implementáciu nariadenia vrátane otázky aktivít e, príslušníkov EÚ v zahraničí a otázka je, že ako sa to vykoná a aké sú ešte zostávajúce otázky alebo problémy. Tieto aktivity musia byť preskúmané v, v rámci preskúmania v súlade s článkom 15 nariadenia z roku 2016 tým, že sa preskúmajú možný dopad nariadenia z, ešte z pôvodne 2005 na to aktivity eh, pred, z členských štátnych príslušníkov EÚ, ktorí nie sú rezidentmi v EÚ. Ďalší článok predpokladá, že členské štáty budú poskytovať príslušné informácie komisii v rámci príprave implementácie aj pre príprave správe, pravi o dopadoch. Neskôr tohto roku komisia by chcela založiť e, koordinačnú skupinu expertov členských štátov, e, ktorá by mala diskutovať o rozsahu pôsobnosti toho preskúmania a tiež preskúmať implementáciu nariadenia, aj aké sú najlepšie postupy v kontexte tohto nariadenia. Komisia samozrejme bude v kontakte s príslušnými zvrstvenými stranami, teda príslušnými organizáciami v rámci tohto preskúmania. Ďakujem pekne, pán predseda. Nech sa páči, Tereza. Well, <laughs> I've already asked a few times in this... Uh, ja už som sa pýtala párkrát no, na tomto výbore ohľadom Venezuely Ja už som pred pár týždňami tieto moje otázky prezentovala, teraz ich opäť zopakujem e, na adresu vašu alebo osobu, ktorá to má na starosti na komisii. Mám dve otázky. Prvá, pani Mogherini ako vysoká predstaviteľka, podpredsednička, uznáva nového dočasného prezidenta Venezuely Juana Vajda po tom, e, čo bolo uplatnené právo, ktoré predpokladá ústava Venezuely. Po druhé, pokiaľ ide o riešenie humanitárnej krízy vo Venezueli, Venezuele. Na ostatnom samite pre zahraničné záležitosti, alebo teda Rade pre zahraničné záležitosti, podpredsednička, vysoká predstaviteľka Mogherini, hovorila o možnosti vytvoriť medzinárodnú kontaktnú skupinu, koho zamýšľa menovať vysoká predstaviteľka a je tento proces, ide ruka v ruke s uvalením zacielených sankcií, ktoré sú považované za hlavný nástroj, ako ukončiť súčasný diktátorský režim? Tu by mal byť Jean-Pierre Bou, ale myslím, že je, ak som správne pochopil, chorý. Môžete ste v stave odpovedať na tieto veci? Myslím, že eh, pokiaľ ide o tú prvú, tak asi ťa, ťažšie, možno v tej druhej skôr. Nech sa páči. Eh, Pán predseda, ja som si poznamenala tieto otázky, ale nie som momentálne schopný na ne odpovedať a obrať, predložím ich príslušným kolegom z komisie. Výborne, ďakujem. Nie si príliš uspokojná, ale tak toto je. <laughs> Eh, Mobarik, pri... Mobarik. Thank you. Um, could I just explain a little... Mohla by som trošku vysvetliť trošku e, v pozadí mojich, mojej otázky. Vyplýva to z e, návštevy v utečeneckom tábore pre Rohingov vo februári 2018, kde som mala príležitosť rozprávať sa s ženami z Rohingov, čo bolo zjavné bolo, že že bolo zaujímavé, koľko ženy vedeli o právach napriek tomu, že nedostali žiadne formálne vzdelávanie. Boli veľmi dobre vedeli o svojich právach. Je to skupina, ktorá bola vytvorená ktorá sa volá Dešanty Mohela, to sú ženy mieru, majú svoj vlastný hlas, chceli by mať svoj, vlast, mať svoj vlastný prípad eh, v Hágu a požadovať eh, spravodlivosť a tiež eh, priniesť tento odkaz aj EU, aj do OSN, ale nemajú žiadnu akoby identitu, nemajú žiadne formálne dokumenty alebo podklady na to, aby mohli cestovať Čiže otázka je, je existuje nejaká možnosť, e, ktorá by, aby im umožnila osobám bez štátnej príslušnosti a nemajú žiadne cestovné doklady, aby mohli cestovať do zahraničia a žiadať, aby ich ľudské práva pre, pre seba a ak tomu tak nie je, tak prečo nie? Grazie. Diamo la parola alla signora Dora Jaffrin. Eh, Pani Dora Jaffrin z DG Home z komisie. Nech sa páči. Thank you, Mr. Tarrant. Thank you for... Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj za túto otázku. Ja by som chcela pripomenúť, že EÚ má veľmi obmedzené kompetencie z hľadiska nejakého vnútroštátnych záležitostí, ale pokiaľ ide o otázky cestovných dokumentov e, pre osoby bez štátnej prítomnosti, máme také aj európske aky, to je e, kódex šengenský, aj vízový kód, kódex, ktorý zabezpečuje možnosť pre osoby, ktoré cestujú do EÚ, aby mohli sa zúčastniť eh, na nejakú konferenciu, teda za menej ako jeden rok. A tento kódex o vízach hovorí, že je vyžadovaný cestovný doklad aj pre osoby bez eh, štátnej príležitosti. Práti to rovnako aj pre osoby, ktoré majú štátnu príležitosť a cestovný doklad je požadovaný. To je odsek, eh, či článok 25 odsek 3. A teraz ehm, E, takisto aj kódex vízový tiež reguluje, že členský štát môže vydať aj víza, aj keď neuznáva cestovný dokument. Ale pre žiadosť o vízum takýto cestovný doklad potrebný je. Čiže keď vieme, aké ťažkosti to vlastne vytvára, či prináša a EU aj tlačila na to, aby sa riešil tento problém, v roku 2017 výkonný výbor UNHCR prijal aj závery k téme e, cestovných dokladov, ktoré sú čitateľné e, počítačmi Čiže boli to závery, ktoré sa presne týkali tohto, presne, aby to boli cestné doklady, ktoré sa majú osoby bez štátnej prísutnosti a sú čitateľné počítačmi. My sme tu len pozorovatelia. EÚ nebola v pozícii účastnica prijatia. My sme to podporili v súlade s rozhodnutím rady teraz v roku 2015 ešte do luxemburského predsedníctva Rada a zástupcovia členských štátov prijali závery o tej bezštátnej príslušnosti situácii a tiež mm, hovorili o tom, aké dôležité je uplatňovať toto dohovor, ktorý takisto má ustanovenia, ktoré sa týkajú cestovania osôb bez štátnej príslušnosti. Bolo to ratifikované členskými štátmi, čiže sú viazaní No to, všetko toto sú príklady toho, že my eh, riešime, um, ale je tu stále požiadavka, ak niekto chce dostať vízum, aby mohol prísť do EÚ, musí mať nejaký cestovný doklad. poslankyňa. Tak eh, toto mi dáva naozaj veľkú nádej, že by mohli byť sem zástupkyne Rohingov, aby sa tu prišli medzi nás vo februári, takže ďakujem pekne že na to, za to, že na tom pracujete. Perfetto, grazie. Con questa interrogazione... Skvelé. Týmito otázkami sme uzatvorili prácu pod výboru. Ďalšia schôdza bude 18. februára. Pekný deň všetkým.